Dane sa dostávame k materiálu pani Gardiny, mechanizmus v oblasti civilnej ochrany a udelujem slovo pani Gardiny, spravodajkyni na 4 minúty. Grazie, signor presidente. Ďakujem, vážený pán predseda. Pre všetkých, ktorí pracovali na tomto dokumente, je dnes veľmi dôležitý deň, plný emócií, pretože rokovania boli veľmi dlhé a my sme konečne odhlasovali tento nový mechanizmus e, civilnej ochrany. Je to veľmi dôležitý e, krok smerom e, k bezpečnejšej Európe a k bezpečnejšiemu svetu. Chcela by som začať tým, že sa poďakujem celému parlamentu, všetkým kolegom, ktorí v konštruktívnom duchu od prvého okamihu na tejto práci spolupracovali. Myslím si, že parlament opäť ukázal, že je inštitúciou, ktorá vie preukázať tú najväčšiu mieru citlivosti, pokiaľ ide o túžby európskych občanov. My dnes vieme, že občania nepovažujú Európu za niečo veľmi pozitívne a to je skutočnosť pre mnohých občanov. To je špecifický sektor. Ale na druhej strane sú oblasti, kde Európa môže ísť dopredu, môže ukázať občanom, že je blízko nich a že je spoločným domom pre všetkých európskych občanov. A myslím si, že dnes konečne napíšeme jednu pozitívnu kapitolu ohľadne solidarity, ktorá e, je vyjadrená týmito dokumentami a novými mechanizmami, ktorá zmenila doterajší prístup k oblasti civilnej ochrany. Je to mimoriadne dôležitý dokument, pretože dnes hovoríme občanom, že Európa stojí pri nich a dúfam, že to umožní otvoriť a nadviazať dialog medzi všetkými európskymi národmi. Ako spravodajkyňa, keďže e, ma podporoval celý parlament a dostala som naozaj determinované stanoviska, e, tieto stanoviska sú tu posilnené, zachované a chcem sa poďakovať komisárke za vášeň, s akou e, pracovala, pretože tí, ktorí sú v teréne a ktorí prežívajú tieto dramatické okamihy niekoľko hodín po katastrofách, títo ľudia vedia, čo je to utrpenie, e, zranenia, zlomeniny, ktoré prežívajú všetci títo ľudia a ich rodiny e, po týchto E, katastrofách, ktoré potom vedú k ľudským. V katastrofám sú čoraz prudkejšie, častejšie a myslím si, že je tu táto veľmi veľká záťaž a myslím si, že my takto môžeme napísať novú kapitolu o prevencii a príprave pretože my chceme ochraňovať našich občanov, my chceme predchádzať v maximálnej možnej miere týmto katastrofám a ak im nemôžeme už zabrániť, tak chceme zredukovať ich dopady e, čo najviac. E, chceme vytvoriť kultúru prevencie a to v, v rámci programu riadenia rizik, to je jeden zo základných programov, na prípravu rýchlej, koherentnej a efektívnej prevencie. E, vytvárame takisto systém dobrovoľnosti, aby sme mohli pracovať s týmito mechanizmami. Samozrejme, že existuje veľmi veľa dokumentov, veľmi veľa strán. V tomto dokumente sú tam technické aspekty, ku ktorým sa nechcem teraz vyjadrovať. Jednoducho chcem povedať, že sme sa snažili prekonať pochybnosti niektorých členských štátov a hlavnou myšlienkou je subsidiarita a solidarita. Tá je prítomná na každej stránke tohto dokumentu. Ďakujem a teraz so záujmom očakávam vystúpenia kolegov a komisára. Ďakujem pekne pani kolegyne Gardini a teraz v mene komisii pani komisárka Georgieva. Ďakujem, pán predsedajúci. I hneď úvodom by som chcela poďakovať pani e, e, spravodajkyni Gardini a všetkým e, poslancom Európskeho parlamentu, ktorí počas viacerých rokov neunavne sa snažili vytvoriť tú legislatívu, ktorú máte dnes pred sebou. Vaše rozhodnutie sa týka vylepšenia ochrany našich občanov a nášho hospodárstva. Je tu jasný e, trend e, častejších a ničivejších prírodných katastrof. Ide o to, aby sme dokázali lepšie pomôcť e, obeťam takýchto prírodných katastrof po celom svete. Veľmi dobre si uvedomujete, že počas ostatných desetročí sme boli svedkami jednoznačného zvýšenia frekvencie, ale aj intenzity prírodných katastrof v Európe. Počas desiatich rokov sme stratili 100 tisíc našich občanov e, pre e, e, horúčavy, záplavy, búrky, či už v lete alebo v zime. A to malo obrovský dopad na náš hospodárstvo kumulatívny, na vklady predstavujú 150 miliárd eur. To je trend, ktorý pozorujeme po celom svete. Počas ostatných troch rokov, poprvýkrát eh, v ľudských dejinách, sme mali eh, škody nad 100 miliárd eur ročne a vieme, že to je iba zlomok skutočných nákladov, pretože je to len poistené e, škody, nie e, škody vo všeobecnosti. V Európe e, v lete záplavy v strede Európy nás stali viac ako 12 miliard eur a v Nemecku to boli najväčšie škody v dejinách Takže nesmieme zostať nečinní voči takémuto trendu a nová legislatíva umožňuje nám obrovský skok dopredu, umožňuje nám vytvoriť e, solidné systémy e, ochrany proti prírodným katastrofám, e, ktoré zdôrazňujú pripravenosť a prevenciu a systém, ktorý zabezpečuje vopred zaplánovanú koordinovanú, zaplanovanú a koordinovanú reakciu. Poprvýkrát v dejinách Európy členské štáty e, prevzali na seba právne e, záväzky v oblasti e, pripravenosti a prevencie. Vytvorili sme dobrovoľný fond prostriedkov a finančných aj hmotných, ktoré sa nasadia v prípade prírodných katastrof. Táto legislatíva reaguje na výzvu Európskeho parlamentu E, osobne som e, to počul už viackrát. Potrebujeme, aby Európa e, konala jednotne tvarov tvar prírodným katastrofom a európsky mechanizmus reagovania na takéto nerehavé situácie, to je niečo, po čom ste už viackrát volali a táto legislatíva to zrealizuje. Uplatnili sme prístup z dole nahor prístup, ktorý sa zakladá na dobrovoľných príspevkoch členských štátov do spoločného fondu a ktorý rešpektuje princíp subsidiarity. Záverom by som chcela povedať, že iba pred niekoľkými týždňami na Filipínach som e, na vlastné oči videla, čo znamená, keď Európa koná jednotne a som e, hrdá na tieto výsledky. Do budúcnosti uplatnenie tejto legislatívy si bude vyžadovať vašu podporu, opätovnú podporu a veľmi s ňou rátam. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka Georgieva. A teraz e, e, pán e, kolega Pašku nie je prítomný. A teraz pani kolegyne Štifler. <clears throat> Vážený pán predseda, drahí kolegovia, návrh rozhodnutia o e, mechanizmoch Únie v oblasti civilnej ochrany chce posilniť spoluprácu Európy v tejto oblasti, aby sme mohli rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na katastrofy, pripravovať akcie. V posledných rokoch väčšina zásahov civilnej ochrany prebehla mimo EÚ najmä v rozvojových krajinách, ktoré skutočne trpia hroznými prírodnými katastrofami, ktoré sú čoraz častejšie. E, väčšina tohto rozpočtu pôjde na akcie v rámci EÚ a iba 30 je určených na akcie mimo EÚ. Ja ľutujem, že e, dohoda, ktorá Eh, ohľadne rozdelenia finančných alokácií nere, nerešpektuje realitu a našu vôľu predchádzať katastrofám v rozvojových krajinách. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyne Štifler. teraz pán kolega Stafrakakis. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nepochybne tu táto Správa predstavuje pridanú hodnotu Európskej únie e, pre svojich občanov, podobne ako mobilizácia EÚ po hroznom zemetrasení v roku 2009. Mobilizácia týchto mechanizmov pre tretie krajiny predstavuje aj veľkú pomoc v prípadoch katastrof, ako tomu bolo e, naposledy v prípade tajfúnu na Filipínach. E, tieto zásahy pred katastrofou stoja európskych občanov veľa menej ako zásahy po katastrofe a preto my vítame výmenu skúseností a e, snahu e, vylepšiť uznávanie škôd. Bohužiaľ, e, naše rozpočtové prostriedky nie sú dostatočné, e, Ehm, to nie je naozaj veľa peňazí, ale Európsky parlament uznáva racionalizáciu v členských štátoch a preto sa treba snažiť dosiahnuť čo maximálne výsledky eh, s disponibilnými zdrojmi, ale prostredníctvom synergie a eh, komplementarity s ostatnými prostriedkami EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán Stavrakakis. A teraz Vážení kolegovia, my sme začali e, presne na čas. E, urobím jeden kompromis, e, pretože teraz, pán Pašku, môžete ešte dlhšie hovoriť. Máme na to časopriestor the civil protection mechanism as a eh, eh, mechanizmus eh, v oblasti civilnej ochrany je kľúčovým nástrojom na reakciu na široké spektrum rôznych kríz E, hovorí sa e, vlastne o rôznych klauzulách e, v oblasti bezpečnosti a obrany a treba transformovať súčasný systém ad hoc na, príp- na štrukturovaný systém reakcií. A v tom je nevyhnutná aj zaangažovanosť E, e, členských štátov. E, náš výbor podporuje tento moment pripravenosti, reakcie, odhadovanie rizik a skutočne treba uplatňovať klauzulu solidarity a to je tá červená niť, ktorá sa tiahne tou správou, ktorú predkladáme. Eh, našou snahou bolo nájsť rovnováhu medzi imperatívom rýchlej pomoci a na druhej strane koherentnosť eh, eh, externej činnosti EÚ. E My si veľmi vážime konštruktívny prístup a takisto ústretovosť zo strany komisárky Georgieva. Ďakujem pekne. To bol kolega Pasku. No, kolega Vlasák nie je prítomný. Tým sme uzavreli stanoviska za výbory. Teraz prechádzame do politických skupín. Pán Seber, máte dve minúty. Ďakujem pekne. Ak hovoríme o mechanizme v oblasti civilnej obrany, e, tak e, je to dobrý príklad toho, kde dokážu veľmi bytosne vnímať naši občania tú pridanú hodnotu, ktorú ponúka EÚ. EU a e, pre nás bolo veľmi dôležité to, aby tie kompetencie, e, e, záväzky členských štátov sú zachované a teda primárna zodpovednosť je vždy na pleciach členských štátov aj v prípade prírodných alebo iných ako prírodných katastrof. Ale často tieto katastrofy majú široký rozsah a je dôležité, aby sme si navzájom pomáhali. E, treba teda e, zlepšiť koordináciu. A máme s tým dobrú skúsenosť. To treba ďalej rozvíjať. E, takisto treba veci konkretizovať, treba aj poskytnúť balík peňazí. 300 miliónov eur je k dispozícii 30, 70 30 na Európu, mimo Európy 70, to je zmysloplné členenie na základe našich skúseností máme vyvodiť určité závery, ponaučenia. Skutočne e, e, je to veľká pridaná hodnota, ak Európa dokáže rýchlo reagovať, pomôcť. Tento systém modulový je veľmi dobrý, zmysluplný. Členský štát e, môže e, konštatovať, toto je e, oblasť mojej odbornej spôsobnosti, v tomto som veľmi dobrý. A takýmto spôsobom priložiť ruku k pomoci. A veľmi dôležité je to, že členský štát sám rozhoduje o tom, či sa použije ten či oný modul a to skutočne je aj zohľadnením princípu subsidiarity. Myslím, že je to správny, logický krok v tej oblasti civilnej ochrany. Máme už prvé skúsenosti s tým tajfunom na Filipínach. Aj tam to fungovalo veľmi dobre. Ďakujem, pán Seber. A teraz má slovo pani Estrela. Eu quero começar por agradecer à relatora, à Comissão Europeia,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 Ďakujem, teraz má slovo Rebecca Taylor, dve minúty. Ďakujem za slovo. Eh, unijný mechanizmus v oblasti civilnej ochrany slúži na koordináciu eh, záchranných aktivít. Keď členský štát je zasiahnutý eh, povodňami alebo zemetraseniami alebo požiarmi, tak je kontaktované centrálne miesto krízovej pomoci a takto je možná pomoc iných členských štátov a medzinárodných organizácií. Doposiaľ moja domovská krajina, Spojené kráľovstvo, školstvo nevyužilo takúto formu pomoci, ale je veľmi dobré, že takéto niečo existuje, je po čom siahnuť. Nedávne e, e, výk, povetrnostné výkovy aj, aj u nás záplavy, zdá sa, že čoskoro nastane ten deň, kedy budem, keď budeme musieť využiť toto centralizované miesto. Dokonca aj moje domovské mesto bolo zaplavené minulý týždeň. Tento mechanizmus je veľkou pomocou pre členské štáty, koordinuje humanitárne humanitárne aktivity a umožňuje e, e, zvýšenie efektívnosti a dokáže zabezpečiť zmiernenie chaosu, keď viaceré zložky sa snažia robiť e, tie isté veci. Treba zvýšiť pripravenosť plánovaním a domnievame sa, že lepšia civilná ochrana bude na prospech občanov. Objavilo sa viacero problémov pri práci na dokumente, tak podarilo sa udržať tie finančné prostriedky na úrovni úrovni, ktorá je únosná a e, ešte stále dostatočne primeraná. No a je dôležité, aby členské štáty mali možnosť siahnuť na tzv. dobrovoľné, e, e, dobrovoľné balíky. Ak to potrebujú za liberálov, môžem konštatovať, že veľmi radi podporíme tento návrh. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Satu Hasi. Ďakujem. Ďakujem pani Gardini za vynikajúcu prácu, ako aj všetkým spolupracovníkom. Rozhodnutie ohľadne ochranného mechanizmu jasne vylepšuje spoluprácu, ktorú sme e, mali počas 15 rokov, zvyšuje finančnú dotáciu a zdôrazňuje prevenciu a pripravenosť na záchranné a ochranné operácie. Vyzdvihuje úsilie e, na prípravy na e, klimatické zmeny. Hovorí sa, že napríklad e, platby poisťovní na odškodnenie prírodných katastrof neustále narastajú E, čoraz častejšie trpíme dôsledkami odlesňovania. Túto jeseň e, sever Európy postihli hrozné búrky a veľa ľudí zahynulo, takže e, tieto extrémne situácie môžu byť zredukované, ak budeme na ne pripravení. E, povedie to k zníženiu e, tak ľudských, ako aj ekonomických strát. A ďalej tu máme riziko priemyselných nehôd preto je veľmi dôležité, je to veľmi dôležité pre banický a chemický priemysel. Škodlivé látky, ktoré sú, sa uvoľňujú do prírody, nepoznajú hranice, znečistujú vodu, pôdu, vzduch vo všetkých krajinách. Nezabúdajme, že pred tromi rokmi e, sa v Maďarsku pretrhla hrádza a znečistené bahno e, E, zaplavilo dediny. Tomu bolo možné predísť, keby e, bola e, bývalá údržba hrádze v kompetentných rukách. Preto je dôležité venovať sa aj prevencii. To môže viesť k redukcii škôd, a to nielen prostredníctvom civilnej ochrany, ale aj dohľadom a nad priemyselnými orgánmi. Pani Grosbach. Tak, formand, komisár. EU's... pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. E, myslím, že je to e, skutočne e, kľúčový mechanizmus pri boji proti e, živelným katastrofám. Potrebujeme cezhraničené e, riešenia. Pri cizhraničných situáciách potrebujeme mať mechanizmus posilnenej spolupráce. Ja pochádzam e, z, z regiónu, ktorý bol ťažko postihnutý búrkami a, a, a vetrami a vďaka tomu, že existujú bilaterálne dohody, E, tak e, to umožňuje vzájomné využívanie či materiálovej e, základne, aj základne záchranných zborov. No a keďže tie potreby jednotlivých členských štátov sa líšia, je veľmi dôležitá mm, ich vzájomná komunikácia. Na ďalších 7 rokov sú vyčlenené prostriedky. Zdá sa nám, že sú neprimerane vysoko stanovené, veď máme obdobie hospodárskej recesie a trošku nás zaráža, že sa takto odkláňame od, od trendu úspor. Takže teraz má slovo pani Susa. Ďakujem. Pani predsednička, myslím si, že tento text E, je trochu nižší, ako boli očakávania vzhľadom na to, že pokiaľ ide o prevenciu, nedokázal e, presadiť to, čo by bolo želateľné. Samozrejme, že získaná dohoda je veľmi pozitívna, pretože rozširuje e, rozsah civilnej ochrany nielen na prírodné katastrofy, ktoré priamo postihujú ľudí, ale sa rozširuje aj na životné prostredie a E, kultúrnej pamiatky. Na druhej strane zdôrazňuje subsidiaritu. To znamená, že iba na žiadosť členského štátu bude možné zasiahnuť prostredníctvom tohto mechanizmu. Takže nie, nie je to nejaký automatický e, mechanizmus, ktorý by bol aktivovaný proti vôli členského štátu. Teda je to v skutočnosti e, E, ta, máme v skutočnosti takú realitu, že v poslednom čase narastá, e, narastajú prírodné katastrofy, ktoré súvisia s klimatickými zmenami a keďže kapitalizmus je požieračom životného prostredia a má negatívny vplyv na e, životné prostredie, e, je isté, že keď ľudia, keď sú postihnutí týmito katastrofami, tak je dôležité, aby bola naliehavá, rýchla a efektívna pomoc, ktorá bude orientovaná e, týmto občanom. A preto trvám na tom, aby e, táto e, dohoda skutočne urobila krok vpred. Neželáme si, aby boli využívané tieto prostriedky na vojenské ciele, ale myslíme si, že pokiaľ ide o prevenciu, je ešte hlboko pod prahom možnosti. Pán Paška. Ďakujem za slova. Ďakujem pekne, pán Paška. Pani komisárka, nový mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany zlučujúci do jedného dokumentu doterajšie dva právne nástroje spoločenstva vytvára predpoklad pre zjednodušenie pravidiel a mechanizmov aktivácie a poskytovania pomoci únie

E, pán Overmaj priradených. Takže e, katastrofy zasahujú určité regionálne e, územné celky a treba si uvedomiť, že často sú niektoré členské štáty viac zaťažené. Preto treba zlepšiť koordináciu. Takisto je veľmi dôležité klasť dôraz na prevenciu a nielen venovať sa tomu, čo sa nazýva sanácia škôd a to sú tie e, e, modely, ktoré by som si častejšie prijal e, uplatňovať v EÚ. To znamená vziať si ponaučenie a na základe toho koncipovať nové mechanizmy. My vieme, že často katastrofy sa objavujú paralelne a preto treba mať dostatočný objem na toto krytie. No a treba si uvedomiť, že e, e, treba mať na toto e, určité pravidlá, ako sa budú vyčlenovať prostriedky, aby nedošlo k chaosu. Samozrejme, pri týchto nástrojoch treba efektívne postupovať a vysloviť prianie, aby bolo čo najmenej príležitosti siahať na tieto prostriedky. Pani Groste. Ďakujem, pani predsednička. Je pravdou, že prírodné katastrofy sa znásobujú v celom svete a klimatické zmeny to len zhoršujú. E, či už ide o škody e, ľudského alebo prírodného charakteru, sú značné. E, máme okolo 5600 obetí a 300 miliónov eur škôd, ktoré tieto katastrofy spôsobili. Čiže tento európsky mechanizmus civilnej ochrany musí byť zjednodušený. To je dôležité. Potrebujeme disponovať e, ambicioznejšími a reaktívnejšími mechanizmami, lebo Európska únia si nemôže dovoliť v takýchto situáciách improvizovať. A preto je pozícia rady ešte oveľa nepochopiteľnejšia. Máme tu dohodu o spolupráce, s členskými štátmi. A konečne, pretože po správe Barnie z roku 2006 sa celé roky hovorilo o tejto veci a konečne teraz máme ambiciózny projekt, máme Centrum naliehavej reakcie, čo je skutočnou európskou reakčnou kapacitou. To je dôležitý krok smerom k mutualizácii prostriedkov. Konkrétny krok, prostredníctvom ktorého Európa môže priniesť svoju pridanú hodnotu a spolupráca v oblasti civilnej ochrany sa týka občanov, pretože 90% európskych občanov si myslí, že koordinovaná činnosť v prípade e, takýchto situácií je efektívnejšia ako izolované kroky jednotlivých členských štátov. Takže je to správny krok smerom k občanom. Ďakujem pani Grosted a teraz pán Tabajdy. Vážna pani komisárka, tento uh, e, návrh hovorí o tom, že sme si zobrali ponaučenia z najnovších vývoja. a ja ide o tragédiu s e, najväčšou priemyselnou katastrofou v Maďarsku e, s červeným e, e, kalom. Takisto aj e, v Rumunsku boli e, prírodné katastrofy pri ťažbe zlata. Súhlasím s tým, že členské štáty musia e, oznamovať e, Európskej komisii e, kapacity, ktoré majú k dispozícii. Toto treba naďalej zlepšovať. Je dobre, že sa zriaduje riadece centrum, avšak je veľmi dôležité riešiť problém pri priemyselných katastrofách s tým, aby sme mali, v prípade, že nemáme dostatok finančných prostriedkov v humanitárnych a iných fondoch. Uh, vážená pani predsedníčka, vážená pani komisárka, v skutočnosti mechanizm uh, civilnej ochrany znamená prostriedky na tento účel, avšak Európska únia nemá žiadne vlastné prostriedky. To sú prostriedky členských štátov a vy beriete peniaze členským štátom a potom ich e, e, vracate e, späť pod balíčkom európskych prostriedkov. Jednou rokou to beriete a druhou vracate. Je to e, zúfala e, snaha e, zabezpečiť, aby európske občania išli smerom k Európskej únii v čase, keď vaša popularita je otrasená v základoch. Nik nemá proti tomu, nič proti tomu, aby sme pomohli ľuďom v prípade prírodných katastrof, požiarov, záplav, e, e, zemetresení. To môže byť e, veľmi e, zle, ako sme videli na e, Filipínach. Naša vláda poskytla 60 e, miliónov e, lívier, dala k dispozícii lietadla, lode a naši občania venovali 70 miliónov lívier. To znamená, že už aj tak poskytujeme pomoc v prípade prírodných katastrof. A nemusíme to filtrovať cez Európsku úniu s tým, aby ste to využili na účely vlastnej propagandy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Stojanov nie je prítomný. A pán Schnellhardt, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážené dámy a páni naozaj e, e, e, e mali sme takéto prírodné katastrofy, budeme mať ich do budúcnosti a e, v lete sme mali najväčšie záplavy, ktoré si vieme predstaviť. Preto je dôležité, aby európska solidarita nastúpila a to sa e, umožňuje e, v rôznych formách. Myslím si, že revízia existujúce úpravy poskytuje dobrú e, možnosť zvýšiť účinnosť tejto práce udalosti z posledných mesiacov preukázali, nakoľko to potrebujeme. Podporujem, že sa vytvorí Európske vyhodnocovacie centrum s tým, aby prostriedky určené na spoluprácu regionov E, e, e, sa využívali účinnejšie keď v horných častiach toku sa urobia všetky potrebné opatrenia, potom dole budú pomenšie, podstatne menšie škody E, e, myslím si, že aj v oblasti SPP by sme mohli robiť preventívne e, opatrenia na predchádzanie takýchto prírodných katastrof. To by bol správny prístup. Ale je tu určitý nedostatok, o ktorom treba hovoriť. Veľmi dlho trvá, kým sa poskytnú prostriedky z príslušných fondov a e, tým trpia e, podniky, pretože e, nedostali povolenie komisii na uplatnenie prostriedkov. Myslím si, že tu by sme mali konať účinnejšie, podstatne rýchlejšie a zistiť lepšiu koordináciu aby sme vedeli prekonať byrokratické prekážky. Ďakujem veľmi pekne, pani Šarbu. Ďakujeme veľmi pekne. Tajfún, ktorý spôsobil obrovské e, škody na Filipínach, e, predstavuje skutočnú tra- tragédiu a je ďalším prejavom e, extrémálnych prejavov počasia pre klimatické zmeny. Takéto extrémálne prejavy budú do budúcnosti spôsobovať podstatne viac prírodných katastrof s ničivými účinkami i keď vieme, že takéto javy sa budú e, stavať e, častejšie a intenzívnejšie, e, musíme byť dobre pripravení na takéto situácie, aby sme mohli konať promptne a účinne. Mechanizmus civilnej ochrany by mal byť v tomto smere nápomocný. pomocný Dohoda e, s radou e, umožní e, značne vylepšiť existujúci mechanizmus, zabezpečí lepšie hodnotenie rizik, lepšiu informovanosť, dokonalnejšiu koordináciu, aj vylepší kapacitu aj z hľadiska operatívnej koordinácie. Nehovoríme tu o nejakom povrchnom pokroku. Videli sme sa správnou cestou na základe posilnenej európskej spolupráce, ktorá pomôže zachovať e, kľúč e, životy do e, budúcnosti. Dostali ste modrú kartičku od pána kolegu Natala. Súhlasíte s otázkou? Pán Natal? No, ale ste the next η συνάδελφος Μπόρτζαν έχει το λόγο. prírodné e, i druge katastrofe Ďakujem za slovo. E, prírodné e, a iné katastrofy sa objavujú a často prekračujú hranice. Preto spojenie síl pri ich, pri ich riešení sú dôležité. A my vieme, že frekvencia takýchto katastrof narastá. Napriek tomu bola bola pomoc na tieto účely skresaná na úroveň 386 miliónov. E, vieme, že e, v Strednej Európe sú to záplavy e, na, na konci zimy a potom sú to napríklad požiary na konci leta. Preto je potrebné mať účinnú účinnú e, službu e, civilnej ochrany, e, ktorá dokáže pomôcť členským štátom aj štátom mimo EÚ. Naši skúsení piloti boli nasadení v Taliansku, Grécku, aj dokonca v susednej Bosnej a Hercegovine. Napriek rozpočtovým kráteniam veľmi sa tešíme z toho, čo sa podarilo

Ďakujem pekne. A teraz Prv, než prejdeme do spontánnej rozpravy, dám slovo kolegovi eh, Vlasakovi za výbor regi. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka, dámy a páni. Zásadnou zmenou v tomto novom návrhu je, eh, zruš, je zlúčenie mechanizmu, civilného mechanizmu a finančného nástroja z roku 2007 do jedného právneho aktu. E, pri jednaní o hlasovaní tohto návrhu je najvyšší čas, pretože je dôležité, aby bol schválený do konca tohto roku, keď vyprší doba platnosti finančného nástroja. Návrh Európskej komisie má za cieľ zjednodušiť európske procedúry, E, rozdelenia spolufinancovanie dopravy a zaviesť zjednodušené pravidlá pre aktiváciu mechanizmov civilnej ochrany e, v prípade mimoriadnych udalostí v tretích krajinách, čo zníži administratívnu záťaž Európskej komisie a členských štátov. To je krok vpred. Z hľadiska regionálneho výboru chcem pripomenúť, že základnou zásadou civilnej ochrany by malo byť riešenie problémov na najvyššej možnej úrovni. Nezabúdajme na príslušné orgány verejnej správy, vrátanie regionálnych a miestnych orgánov, ktoré majú najbližšie k riešeniu týchto problémov. Ďakujem. Ďakujem, pán Vlasák. A teraz prejdeme ku KHDI. E, najskôr dám slovo pani Matula pánovi Matulovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán pred, pani predsedajúca, vážna pani komisárko. Myslím si, že účasť miestnych a regionálnych samozpráv je veľmi dôležitá z hľadiska reakcie na mimoriadne situácie a civilnú ochranu. Zároveň e, e, cez hraničné regióny musia lepšie spolupracovať z hľadiska koordinácie spoločných zásahov zjednotenie e, usmernení e, použitia rôznych mechanizmov e, prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany urýchli promptnosť našej reakcie na prírodné katastrofy, bude nápomocný pri prevencii zvýšená eh, mobilita z hľadiska eh, eh, vytvárania alternatívnych dopravných ciest, vylepší prístup zásahových tímov do ťažko prístupných oblastí zásahy priamo na mieste za pomoci dobrovoľcov, najmä v oblastiach, ktoré majú slabé osídlenie, boli mimoriadne účinné pri nasadení e, civilnej ochrany e, spolu s dobrovoľníkmi a odborníkmi. Chceli by sme zablahoželať pani spravodajkyni za skvelú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ferreira. Pán Ferreira. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. E, v snahe urobiť strechu E, sa sme zabudli na steny domu, zabudli sme na okolie. Prevencia je veľmi dôležitá pri ochrane proti katastrofám. Európska e, komisia to v návrhu uznala a dokonca sa zmienila aj o uznesení e, Európskeho parlamentu z roku 2010 ohľadne prevencie prírodných katastrof, ale nedokázala a tak ako aj táto správa, presadiť všetky odporúčania, ktoré sú v uznesení obsiahnuté. Adekvátne financovanie prevencie katastrof, korekcia situácií, ktoré vedú k rizikám, napríklad v lesných oblastiach, pobrežných oblastiach, e, ochrana hydrografických údolí, a mimoriadne zraniteľných oblastí, kde sú ohrozené špecifickými katastrofami. V tejto oblasti treba ešte veľa urobiť. Pokiaľ ide o prevenciu, my sme sa dožadovali revízie Fondu Solidarity, čo by umožnilo zvýšenú mieru flexibility. Ďakujem. Pani komisárka Georgieva, dostávate slovo. Thank you. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za všetky pripomienky, ktoré tu odzneli. Dovolím si štyri poznámky. Poprvé, z hľadiska tejto e, legislatívy my e, využívame vôľu našich občanov a je to veľmi dôležité zdôrazniť, že 9 z 10 európskych občanov nám e, hovorí, že chceme, aby sme konali spoločne tvarov tvar hrozby, ktorá vplyvní ich život, majetok, a zdroje obživy. Po druhé, posilníme solidaritu tam, kde to dáva zmysel, tam, kde dokážeme urobiť viac pre našich občanov. 90 e, prírodných katastrof e, majú lokálnu povahu a mechanizmu solidarity nemá tam priamy dosah, ale 10 prírodných katastrof, ktoré sú nad rámec možnosti jednotlivých štátov únie alebo tretich štátov, mm. tam solidarita znamená veľmi veľa, menej ľudí zomrie a škody sú zmiernené. Využívame takisto aj solidaritu e, samotných e, e, kapacít civilnej ochrany, pretože keď naše týmy spoločne cvičia a spolupracujú, keď spoločne zasahujú, potom konajú podstatne efektívnejšie. A chcel by som zdôrazniť, že využívame aj solidaritu fondu solidarity, pretože musíme spolupracovať s tým, aby Fond Solidarity a mechanizmus civilnej ochrany sa použili e, jednoduchšie s tým, aby sa zjednodušilo aj príslušné rozhodovanie. Po tretie, respektovanie princípu subsidiarity. Tento princíp sme budovali smerom z dolu e, nahor, neopačne a som veľmi povďačný eh, kolegom, ktorí eh, eh, to vyzdihli, povedali, že spolu s parlamentom a členskými štátmi sme odvedli dobrý kus práce. Až po štvrté, v neposlednom rade ide o účinnosť vynaloženia nákladov, ide o vytvorenie kultúry pripravenosti a prevencie. To veľmi potrebujeme do budúcnosti, ktoré nevyhnutne vzhľadom na klimatické zmeny budú, e, bude znamenať častejšie a ničivejšie e, katastrofy. Jedna e, euro na účely prevencii zachrání 4 eura a takisto koordinovaná reakcia. Treba si uvedomiť, že spoločný celok je viac ako e, jednotlivé prvky. A na záverom e, veľmi sa tešíme na spoluprácu s parlamentom e, pri implementácii tejto legislatívy. Budeme si brať po na to, aby sme vylepšili život našich občanov. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka Georgieva. A teraz odovzdávam slovo pani spravodajkyne Gardini. Ešte raz ďakujem Pani predsednička, ďakujem všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Myslím si, že dnes skutočne hovoríme o niečom veľmi dôležitom. Hovoríme o solidarite, o európskom duchu a takisto o občanoch, ktorí už dnes sa dožadujú viac Európy a ja to opakujem. To je niečo, čo je dosť e, zriedkavé. E, my nehovoríme o civilnej ochrane, ktorá funguje E, v Benátkach včera a ešte aj v ďalších štyroch dňoch sme svedkami európskeho cvičenia civilnej ochrany. Sú tam týmy z Británie, Rakúska, Maďarska a Talianska. Je to spoločné cvičenie a tu jasne funguje európsky mechanizmus. Na základe tejto skúsenosti chceme zefektívniť civilnú ochranu a je zbytočné spomínať deblokované sumy, ktoré sú veľmi obmedzené. To je pravda, pretože keď sa pozrieme na kapitolu prevencie, tam sú potrebné miliardy, ale vieme, že na prevenciu e, je treba menej peňazí ako na nápravu. Cez víkend som sa zúčastnila 6. dňa zasadnutia dobrovoľníkov e, civilnej ochrany Friu Veneto, kde sa zrodil tento mechanizmus civilnej ochrany, ktorý je známy v celom svete. A e, vlastne, keby ste tam boli bývali, boli by ste pochopili, o čo tu ide, pretože my tu hovoríme o spoločenstve, ktoré po e, hroznom zemetrasení o 40 rokov neskôr títo ľudia sa objímali a boli dojatí a to je oblasť, kde žije milión 100 tisíc obyvateľov a my sme tam už kvantifikovali e, e, volo, do, dobrovoľníkov, ktorí ponúkli dobrovoľníckú prácu, ktorá e, je rovná 200 miliónom eur. A myslím si, že toto je zmysel tejto civilnej ochrany. E, pocit, že patríme do jednej spoločnosti, solidarita, e, pocit, že môžeme pozerať do budúcnosti e, svedomím, že máme za sebou svoju spoločnosť, ktorá bude odolnejšia. A na záver chcem povedať, že toto je ten pozitívny zmysel zlepšenie, e, ktoré, ku ktorému prišlo vďaka EÚ. Ďakujem vám za dnešné hlasovanie. Možno, že si budeme myslieť, že to je malé hlasovanie, ale to je veľký deň, e, ktorý e, znamená istý medzník. A ďakujem pani komisárka aj vám a vášmu zanieteniu. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyne Gardini. Tým e, končíme rozprávu a e, hlasovanie o tejto správe sa bude e, konať po 11.30. A teraz prerušujem zasadnutie až do samotného hlasovania.